Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Pustili by sme sa do dlhého hlasovania. Najskôr písomné prehlásenie 61 lomeno 2010 o podpore zákazu predaja plutiev žralokov. Je to číslo 71. Je to v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku. Bol e, zhromaždený dostatočný podpis e, počet podpisov, takže je to všetko v poriadku a potom e, prehlásenie 62 2010 Ide o podporu v EÚ základného športu. Je tu taktiež dostatok podpisov poslancov a v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku to bude postúpené adresátom. 30 sekúnd máte, kolega. Ďakujem pekne. V smene e, Beleta, Honibola, Takulu a Kellyho sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa podpísali po toto prehlásenie a zhruba 50 e, signatárov boli ženy, takže to je naozaj veľmi symbolické a chcem taktiež poďakovať e, aj kolegyni, ktorá odvedla obrovskú časť práce. Možno, že sa aj ona chce e, k tomu vyjadriť. Takže želám vám veľa e, športu počas Vianoc. Ďakujem pekne. Teraz prehlásenie 61 lomeno 2010 Tomsen Lin, Figueiredo, Deli, Protasievič. Pani Deli, vy máte slovo, ide o stratégiu EÚ pre uh, osoby ktoré nemajú bydlisko. Opäť je tu dostatočný počet e, podpisov, takže v súlade s článkom 123 to bude zaslané adresátom pani Deli. 30 sekúnd. 30 sekúnd. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, e, som dosť e, dojata a chcem sa v mene mojich kolegov Lynn Figurejdo, Protasievič, dovolte, aby som sa vám poďakovala za vašu podporu tohto prehlásenia číslo 61. Európska komisia dnes e, predkladá kľúčovú iniciatívu pre platformu, Európsku platformu proti e, chudobe a exkluzii, takže aj toto naše prehlásenie je silným signálom pre komisiu a členské krajiny. Treba prejsť od slov k aktom. Musia byť e, konkrétne návrhy predkladané. Takže uh, majme sa na, pozor, na pozore do roku 2015, aby už nik nemusel uh, spať vonku, takže ešte vám zaželám aj pokojné sviatky. Grazie. Ďakujem pekne. Pán Bese má slovo. Eh eh, v mene mojich troch eh, kolegov, pani eh, Petikejnen a Sabu a Davis sa chcem srdečne poďakovať 410 európskym poslancom, ktorí podpísali písomné prehlásenie, ktoré sme my predložili a žiadame v ňom posilnenie právneho predpisu na ochranu žralokov. E, e, je to veľmi e, zraniteľný druh ako ostatné a je tu skutočná masakra žralokov, ktorým sú odrezané plutvy a zvyšky sa takto zohavené hádžu späť do mora. Takže sa vám chcem poďakovať za to, že ste v takom hojnom počte podpísali Túto písomnú, toto písomné prehlásenie je to silný signál pre komisiu, ktorá musí posilniť právne predpisy na ochranu tohto živočíšneho druhu. Ďakujem pekne. Dobre, takže prejdeme.